predseda pripravuje radu summit, pripravuje sa na summit, ktorý bude zajtra, pozajtra v Rige. Vážené dámy a páni, kolegyne a kolegovia. No, aby som to celé objasnil, pán Jurek. Rada bude zastúpená predsedníctvom, to znamená, prítomnosť pani e, predsedničky je celkom normálnou záležitosťou. Pán Tusk je predsedom Európskej rady. To je iný orgán ako Rada Európskej únie. To už teda musíte rozlišovať. Rada Európskej únie po samite šéfov vlád. No a potom je tam pán Tusk, ale je nám všetkým celkom jasné, že toto všetko nemá nič spoločné s volebnou kampaňou v Polsku. No a teraz sa dostávame k voľbe podpredsedu podľa článkov 15, 17 a 20 nášho rokovacieho poriadku. Mám dve kandidatúry. Kolega Fabio Massimo Castaldo. Okrem toho aj pani Anneli Jeten Mekej. Kandidáti mi oznámili, že táto kandidatúra sa konala s ich súhlasom. Voľba sa bude konať tajnej elektronickej voľbe, aby ste sa mohli troška oboznámiť s elektronickým systémom, uskutočníme taký test. Po otvorení hlasovania na obrazovke sa objavia údaje o tom, čo robíme, že teda hlasujeme, potom je zoznam kandidátov. Prosím vám, označte meno kandidáta tým, že stlačíte modré klávesy pod obrazovkou a vy môžete potom kurzorom, kurzorom pohybovať. V prípade, ak ste zidentifikovali kurzorom kandidáta, tak prosím vás stlačte tlačidlo alebo teda klávesu plus. No a mnohí sa pýtali, ak sa chcete zdržať hlasovania, pretože máme dvoch kandidátov, tak prosím vás, stačte klávesu, ktorá je určená na zdržanie sa hlasovania. No a potom sa zasvietí e, modré svetielko. No a je možné, že sa nebudete zúčastňovať hlasovania, o tom sa môžete rozhodnúť. No na veľké prekvapenie máme navrhliť Montserrat Kabaleta, je pritom náš a Julia Migenes Johnson je jej protikandidátkou pri tomto testovom hlasovaní. Takže začíname s týmto hlasovaním ako na skúšku. Takže Vidíte election test. Čiže buď pani Kabalie, Montserrat Kabalie, alebo pani Migenes Johnson. Čiže kurzorom pohybujete buď smerom hole alebo dole. No a plusko stlačíte vtedy, ak súhlasíte s eh, kandidátkou. Takže prosím vás, otvárame hlasovanie. Prosím vás, zúčastnili sa všetci hlasovania tohto skúšobného hlasovania. Pýtam sa ešte raz, zúčastnili ste sa všetci tohto hlasovania, hlasovali ste všetci. No takže končím toto hlasovanie. Pani Kabalie vyhrala 309 hlasov. Pán Loko, chcete kandidovať? Nech sa páči. Nie, nechcem kandidovať, lebo bolo by dobre, keby sa kandidáti predstavili. Ja napríklad druhú kandidátku vôbec nepoznám. Luka. nie, s tým sa neráta v rokovacom poriadku, teda pri voľbách sa to nerobí.